Okay, colleagues, if everybody is back in the room. Kolegovia, takže ak už ste všetci na svojich miestach, vidím, že pán Roméva má to správne tričko na tento bod programu obločené. Dobre, takže posledný bod dnešného programu. Máme niekoľko minútový skos. Eh, budeme hovoriť o dohode akta Minulý týždeň EDPS vydalo svoje druhé stanovisko k akta a kompatibilite s ochranou dát. Takže vypočujeme si pána Potereliho z EDPS o tomto druhom stanovisku, ale ešte predtým poprosím pravodajcu, aby nás stručne informoval v rámci jednej minúty Pán Drucas, ďakujem pekne, veľmi stručne. Ako viete, závisíme od výboru INTA v postupoch. INTA na poslednú chvíľu Eh, predložil veľmi nabitý, veľmi taký časovo náročný program. Mali sme trochu málo času na to, aby sme sa oboznámili eh, s týmito dokumentami a INTA chcela, chcelo posunúť o niekoľko týždňov hlasovanie. To znamená, že harmonogram bude následovný. Prezentácia návrhu správy 8. mája. Bude 8. mája ale návrh stanoviska bude k dispozícii už okolo 3. mája, čo znamená, že budeme mať mm, veľmi málo času, žiaľ. Termín na prekladanie pozemnicových návrhov bude 9. mája. Len chvíľočku ešte strpenia, aby sme mali všetky jazykové verzie pozmeňujúcich návrhov, alebo ak sa dohodneme, tak eh, budeme mať pracovnú anglickú verziu a potom termín na pozmeňujúce návrhy by mohol byť 11. alebo 14. mája. Ja sa ospravedlňujem, ani ja s tým nie som spokojný, ale ako som povedal už predtým, závisíme v tejto otázke od INTA, Viete, že INTA na poslednú chvíľu prijal rozhodnutie, že nepôjde, e, že to, to nepredloží na Európsky súdny dvor a že to bude rýchly proces tu v parlamente a termín navrhnutý INTO bol ešte kratší. Podarilo sa nám presvedčiť ich posunúť to niekoľko týždňov, čiže máme trošku viacej času, ale žiaľ, aj tak je to málo času pre nás. Hlasovanie v našom výbore je naplánované na 30. alebo 31. mája. A sekretariat ma práve informoval, že budeme mať aj pracovnú skupinu, workshop e, pre Libe 9. E, až 30. mája a na budúci týždeň nám sekretariát poskytne presné dátumy, teda kedy presne za toto obdobie to bude. Ešte raz, ja s tým nie som veľmi spokojný, ja s týmto krátkým časovým ehm, harmonogramom, ale nie je to plne v našich rukách. Ďakujem, ďakujem. Faktická pripomienka, pán Busutil. Musím dôrazne protestovať proti takémuto harmonogramu, pani predsednička. Jeden deň na po- predkladanie pozmeňujúcich návrhov k takej kľúčovej stanoviske, to je článok 36, a bude to pripojené k návrhu in- e, správy INTA. Takže to nestačí, musí sa to zmeniť, tento harmonogram. E, koordinátori, neviem, či ste tam boli, sa dohodli že požiadame o viacej času. Zdá sa mi, že tento dodatočný čas bol. Ja som bol istý, že bol pridelený dostatočný čas, že sa to zohľadnilo, pretože inak jednoducho budeme hlasovať o správe e, spravodajcu a bez toho, že by sme dali možnosť kolegom predložiť pozmeňujúce návrhy. Čiže skutočne žiadam, aby sa tento harmonogram zmenil, aby sme mali dostatok času my a kolegovia by mali dostatok času na predkladanie návrhov. Ďakujem. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo. Koordinátori dostanú slovo k postupu a potom prejdeme k obsahu. A ak to správne chápem, tak nie je to jeden, ale sú to tri dni. Návrh správy sa predloží tretieho a termín nie, nie návrh správy oficiálne bude predložený u 8., ale bude k dispozícii už 3. mája. Je to otázka e, jazykových verzií, či teda chceme všetky e, jazykové verzie, alebo sa dohodneme, že budeme pracovať len s anglickou verziou ako takou pracovnou. A ešte raz, ja sa tomu neteším, ale hľadáme všetky možnosti, Nebolo to jednoduché presvedčiť Intu, aby nám pridelila aspoň um, tých niekoľko týždňov. A ja žiadam o vaše pochopenie. Návrh alebo pracovná verzia v angličtine bude k dispozícii už 3. mája. Na toto sa zameriavame. Oficiálne to bude predložené u 8. mája. Len jedno Jednu žiadosť o slovo budem akceptovať, e, koordinátor liberálov a potom ostatné žiadosti. E, tam dostanete priestor po... Um, potom mám otázku k tejto veci pred tým, ako sa príjme rozhodnutie. Potrebujem niečo objasniť. Keď ide o medzinárodnú dohodu, kde sa parlament vyjadruje len áno alebo nie, tak stanovisko príde s odporúčaním, či máme hlasovať za alebo proti. A dovolte mi položiť otázku, Simon. Je spravodajca, alebo urobí toto spravodajca, alebo podľa jeho názorov správa bude mať niekoľko článkov, lebo musíme pochopiť aj to, ale musíme vedieť, o čom budú pozmeňujúce návrhy. Nebudeme predkladať návrhy k dôvodovej správe. Ak to chápem správne, tak bude to taká, také skôr uznesenie, neodporúčanie, pretože to na základe článku 36 kde sa tento výbor musí e, vyjadriť, vyjadriť svoje stanovisko. Takže navrhujem, aby sme teraz e, prešli k postupom e, medzi koordinátormi. Pán Busutil, máte ešte faktickú pripomienku? Áno. Je to faktická pripomienka. 3. mája, to je zelený týždeň, takže tam nie je možnosť, aby sme sa stretli, aby sme mali prípravné stretnutia, diskutovali o návrhoch. A 9. mája, ak teda tento môj kalendárik je správny, je je voľný deň v parlamente, čiže nemôžeme predložiť pozmeňujúce návrhy počas voľného dňa. Ja to tu vidím červeným. Kolegovia, koordinátori o tom diskutovali. Nemôžeme to odsúhlasiť. Navrhujem, aby prítomní koordinátori zostali potom o 5 minút na konci po pol jednej, aby sme sa dostali k, aby sme teraz mohli prejsť k obsahu a postupy sa budú diskutovať e, teda neskôr. Pán Puterelli, vy ste boli veľmi trpezliví, vypočuli ste si všetky tie naše procedurálne problémy a teraz sa vám poprosím, aby ste nám e, predložili váš návrh. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Ďakujem za to, že mi poskytujete túto možnosť prezentovať e, vašim kolegom druhé stanovisko o akta. Prijali sme ho vo štvrtok, aby sme doplnili to z roku 2010, kde sa rokovalo, a ešte stále sa vlastne rokuje, prečo sme prijali to druhé stanovisko akta. Rastie tu totiž to istá obava v tých minulých mesiacoch, alebo sa teda objavili obavy v minulých mesiacoch a preto sme si povedali, že by sme mali z vlastnej iniciatívy zrealizovať druhé hodnotenie tak, aby sme lepšie zanalizovali ten text záverečnej dohody. Teraz sa budeme teda vyjadrovať k otázke súkromných údajov. My tu vychádzame tiež z nedávnych súdnych prípadov, prípadov de Bologna zo 14. apríla. S našim cieľom je špecificky zvládnuť niektoré ustanovenia, ktoré sa nachádzajú v tejto dohode, ale e, v našej analýze sa zameriavame takisto na úsek, ktorý sa zaoberá digitálnym prostredím, preto to je, že to je to prostredie, ktoré vyvoláva najväčšie obavy pre jednotlivcov a ich eh, slobody. Dospeli sme k tým hlavným záverom, ktoré vyzerajú asi takto. Sú tu dve ustanovenia, článok 27.3 a 27.4, ktoré podľa nášho názoru otvárajú <clears throat> dvere tomu, aby Zmluvné strany zaviedli opatrenia, ktoré by viedli k masovému monitoringu užívateľov internetu, vrátane nevinných ľudí, mohlo by to byť neprimerané a mohlo by to byť dokonca porušením európskych predpisov. Po druhé, pokiaľ ide o dobrovoľné opatrenia, ktoré sú tiež v článku 27.3, tie by zahrňovali spracovanie odosobných údajov, cez poskytovateľov internetov, čo tiež prekračuje súčasnú európsku legislatívu. Po tretie, nie je dostatočne jasné, či digitálna kapitola akty sa zameriava len na porušenie ktoré sú, porušenie, ktoré sú výrazné, alebo či by išlo aj o nejakého jednotlivého súkromného používateľa internetu, ktorý používa internet k inému než ziskovému účelu. Ak tá neobsahuje podľa nás dostatok záruk, aby bránila proti neprimeraným opatreniam, takže nie je tu explicitná záruka pre súdnu ochranu, pre princíp prezumcie neviny a ďalšie aspekty. Ako sme došli k takémuto záveru? ustanovenia sme zistili, že už sú veľmi vágne, pokiaľ ide o presadzovanie práva a nie je tu jasné, aké opatrenia teraz budú realizované. všetkým, pokiaľ ide o užívateľa internetu a mohlo by to ísť, mohlo mm, by to viesť k nežiaducím účinkom, nežiaducím dopadom, pretože by to internet nemuselo byť hodne už používaní. Opatrenia, ktoré sú v článku 27, 3, 4 by viedli k monitoringu, k sledovaniu užívateľov internetu, tak aby sa zistilo porušenie práv duševného vlastníctva na internete a tiež k prevencii. Takýto monitoring by zahrňoval skúmanie chovania užívateľov a ich výmenu v rámci elektronickej komunikácie, Napríklad tiež mm, pokiaľ ide o stiahovanie z internetu alebo to, čo by si posielali vrátanie e-mailov, e-mailovej komunikácie a tak ďalej. A to znamená, že by sa zhromažďovali IP adresy a osoby by boli identifikované poskytovateľmi internetových služieb a to by mohlo viesť až k súdnym sporom kvôli rôznym priestupkom. Mohli by tu byť ďalšie opatrenia, napríklad v rámci trikrát a dosť. Takéto sledovanie alebo monitoring by mohol byť veľmi obmedzujúci pre slobotu jednotlivcov na internete a mohlo by to obmedzovať aj ich komunikáciu. je to neprimerané a k tomu by mohlo dôjsť, keby nebolo všetko riadne ošetrené a nemohlo by to, nemohlo, nebolo by to realizované s ohľadom na európsku legislatívu. Musíme teda zvážiť, že či tie opatrenia, ktoré budú prijaté po akte, budú naozaj primerané, pokiaľ ide o presadzovanie práva Musíme dodržať právnu rovnováhu medzi nárokom na vlastníctvo a medzi ochranom, mm, právom na ochranu údajov a súkromia. Tiež tu nie je jasné, že či kapitola dohody akta by platila len pre veľké porušenia. Článok 23 definuje určité kritérie kritéria, teda komerčné kritéria, ktoré by mali byť uplatňované, ale nie je úplne jasné, že či takéto kritérium by platilo takisto aj pre opatrenia na internete. Táto definícia komerčných kritérií nemôže byť považovaná z pohľadu Európskej únie za dostatočnú. My by sme boli radi, keby to tu bolo jasne vylúčené z tej dohody akta keby súkromní užívateľia svoje veci, ktoré realizujú súkromne, keby to bolo z toho vylúčené. Článok 27, to, čo je tam uvedené, už vlastne existuje v smernici o presadzovaní autorských práv, ale je to všetko podrobené tým konkrétnym zárukám, napríklad určité procesy musia prebiehať po kontrolu súdnymi orgánmi v rámci riadenia, teda, pardon, konania a súdca musí vždy zvládnuť zhodnotenie primeranosti. Toto všetko je teda už zahrnuté, ale nemusí to byť v akte. A pokiaľ ide o mimo územné alebo extrateritoriálne príkazy pre internetov, internetových poskytovateľov v Európe, tak sú to tiež mechanizmy, kedy prevádzkovateľia internetu sú vyzvaní, aby držiteľom práv filtrovali obsah a, a niečo také by ale už zachádzalo za to, čo poskytovateľia internetu podľa európskeho práva môžu robiť. Súdny dvor je úplne jednoznačný v tomto, pokiaľ ide o uh, poskytovateľov internetov a ich e, boji v, e, protiporušovaniu práv duševného vlastníctva. My uznávame legitimné obavy, ktoré tu hovoria, že je potrebné tu určité práva zaručiť a určite chceme, aby sa tu na medzinárodnej úrovni lepšie spolupracovalo. Myslím, že tu je jednoznačné riziko, že dohoda akta, tak ako je v tejto podobe navrhnutá, prináša rizika že to do budúcnosti ohrozí európsky právny rámec a mohlo by to priniesť určité zmeny pre súčasnú legislatívu a to nad rámec toho, čo bolo dohodnuté v akta. Súd sa zameria na to, či je táto dohoda v súlade so zmluvami, nie len pokiaľ ide o ochranu údajov, ale aj globálne. A A pieca domnieva, že by bolo zatiaľ predčasné, aby sme už sa zaviazali medzinárodnej dohode k týmto princípom, ktorá by niektoré veci obmedzila, zatiaľ čo v Európskej únii ešte stále nebol dosiahnutý konsenzus v tejto oblasti, v tejto dohode. Prostriedky, ktoré máme naplánované pre presadzovanie práv duševného vlastníctva, ktoré Samozrejme, tieto práva duševného vlastníctva samozrejme musia byť chránené, ale to nesmie byť na úkor základných práv a slobôd. Áno, ďakujem. Mám tu niekoľko záujemcov o slovo. Po skupinách pôjdeme najprv pán Bosutil. Ďakujem, pani predsedkynia. Ja chcem poďakovať eh, DPS úradu eh, za jasnú prezentáciu a hlavne ma zarazili dva body, o ktorých sa eh, zmienili. A to konkrétne téma možnosti, že tu poskytovateľia internetov by mali určitú úlohu a zisťovali by činnosť užívateľov internetu, títo operátory a potom že sama tá dohoda by mala vylúčiť tie osoby, ktoré využívajú osoby pre neziskové účely, teda pre nekomerčné účely a teda to je potom disproporčné. Narušenie ich súkromia, to si myslím, že je veľmi vážna vec, ktorú je potrebné riešiť. Moja otázka je následovná. Ako viete dobre, akta je relatívne vágný dokument. Sú tam ustanovenia, ktoré nezakladajú povinnosti týchto dvoch koncepcií, tak prečo si myslíte, že členské štáty, ktoré budú implementovať akta, by porušovali právo? Skôr by ste mali vychádzať z tej prezumcie, že budú dodržovať právo EÚ, však tie ustanovenia sú fakultatívne a keď je niečo fakultatívne, tak to znamená, že je to niečo môžete urobiť a niečo nemusíte. A vyzerá to, že vy to vyzerá, že európske štáty budú jednať takým spôsobom, ktoré budú porušovať e, európske právo. Samozrejme, že sa to nerobilo v minulosti, ale stále nie som o tom presvedčený, prečo vychádzate z tohto predpokladu, že budú porušovať európske právo. Ďakujem. Teraz pani Rojtová. Ďakujem. Ja chcem tiež poďakovať za túto prezentáciu, aj za to, že sme mali možnosť sa už s predstihom s ňou zoznámiť. Ona de facto je veľmi v súlade so stanoviskom odborníkov, ktoré sú známe už viac než rok. Je pravda, že tento výbor si vzal, alebo teda má pred sebou obrovskú úlohu a to je tá situácia, kedy nebude skúmať vlastne žiaden súd, súlad s európskym právom na základe rozhodnutia INTA. A teda tá kompetencia tohto výboru je vrcholne prioritná v tom, že my musíme do tej správy samozrejme dať všetky tie dôvody a tie zdôvodnenia toho, že prečo sa staviame k tej akte tak, ako sa pravdepodobne tento výbor k tomu postaví s ohľadom na e, e, zásah do občianských práv. My sme si všetci vedomi toho, že v tom pôvodnom znení tejto dohody nebola vágnosť v v počte ustanovení bolo to, že mm, štáty majú alebo musia e, zaistiť to, čo ono. Ale práve, že boli výhrady zo strany odborníkov, že to nie je v súlade s európskym právom a naviac v niektorých členských štátoch niektoré pravidlá sú voľnejšie. Napríklad v Českej republike je možné pre osobnú potrebu stiahovať určitý obsah a zase naopak napríklad vo Francúzsku sú tie pravidlá oveľa prísnejšie. Čiže tamto celkové znenie tej zmluvy sa posunulo v tom, že sa objavil rôzny výklad na úrovni členských štátov. Mňa by zaujímalo, že či vy, tak ako aj ostatní kolegovia, či si myslíte, že zástanci tejto zmluvy sa domnievajú, že by bolo možné v nejakom uznesení, v ktorom by sme zaviazali Európsku komisiu a radu k výkladu a k uplatneniu implementácie tejto dohody ošetriť tie sporné body. Ja osobne ten názor nemám, ale myslím povedať, že ako tieňová spravodajkynia EPP to považujem za úplne kľúčové, aby sme si povedali, že či tento postup by mohol viesť k viesneniu niektorých postojov, postojov alebo nie. Ďakujem za pozornosť. Mrs. Weber. Pani Weber. Thank you very much, Chair. And thank you. Ďakujem. Pani predsednička, rada by som poďakovala za vašu prezentáciu. Súhlasím viac menej s vašim hodnotením aj so stanoviskom a so správou. Nikdy si dostatočne nevieme predstaviť e, dôsledky všetkých aktov a v tomto konkrétnom prípade to, že ste predložili hlbokú analýzu toho, čo sa môže stať, pretože je to otázka výkladu, ktorý sa bude aplikovať Ja si myslím, že ste spomenuli určité dôležité veci vo vašom hodnotení a tie jasne ukazujú, že de facto porušujeme listinu základných ľudských práv EÚ, ak, ak tá príjmeme. a myslím si, že to vaše stanovisko nám veľmi pomohlo. Nie len, že by bolo, došlo k narušovaniu súkromia. Všetci si myslia, že k tomu dôjde, pretože ľudia sa budú tak báť nechať užívateľov robiť, čo by si želali, takže bude na internete cenzúra, ale my nemáme ani dostatočné záruky že sa zachovajú princípy poriadného procesu. Pamätám sa, keď sme už v parlamente diskutovali o právach duševného vlastníctva. Veľmi pozorne sme to rozoberali a vždy diskutujeme o tých právnych zárukách e, efektívneho prístupu e, k spravodlivosti. Takže to vaše hodnotenie je v tomto veľmi predsvedčivé, veľmi správne. Ešte je tu žiadosť oslovala spravodajca teraz pán Albrecht. Ďakujem. Ďakujem za túto správu. Myslím si, že je naozaj užitočná, hlavne v otázke ochrane údajov, pretože zatiaľ nezohrávala v tejto diskusii takú dôležitú úlohu. Ide o to, či je dostatočne primeraná ochrana údajov duševného vlastníctva a či sú primerané opatrenia na realizáciu. V tejto dohode nejde len o posúdenie a ja tu mám dve otázky. Pokiaľ ide o ochranu údajov, do akej miery prípade prijatia akty ako dohody. Ako to bude s tými ustanoveniami, ktoré teraz máme v rámci ochrany osobných údajov? Či tam dochádza k nejakému prekryvaniu alebo k nejakým nejasnostiam? O aké ustanovenia ide v prípade ochrany údajov pre poskytovateľov? Tu máme ten pojem IP adresy a či by to mohlo byť predmetné, alebo či to bude obmedzené aktov. A tiež je dôležité stanoviť štandardy pre ochranu základných údajov a že to nie je dostatočne hm, formulované. A preto by som rád vedel, o akých konkrétnych oblastiach ochrany základných práv máme teda čo nie je dostatočne ošetrené v tej dohode? Ďakujem. Pani Ernst. Ďakujem. Ďakujem Európskemu inšpektorovi, dozornému radníkovi na ochranu údajov. Tá dohoda tak, ako je napísaná, nie je akceptovateľná a je to preto, že jednak nie je konsenzus, to je jedna vec, ale je tu aj problematické ďalej pokračovať. Pokiaľ ide o hromadné protesty v ratifikácii, teda tie protesty, ktoré teraz prebiehajú, musíme sa naozaj, naozaj zamyslieť, či máme pokračovať ďalej a len povedať, že je nám to jedno a necháme to tak. Je to veľmi komplikovaná situácia. My ako politická skupina vás neudiví, neprekvapí, aký máme na to názor tie body, na ktoré sme čakali v tom vašom stanovisku. A tie body stále kritizujeme. A pokiaľ ide o samotné ťažisko dnešnej diskusie, o porušovanie základných práv a záruk, ani to nie je ošetrené. Určite si spomeniete, ako to vyzerá so spravodlivým konaním. Ani to v akte vôbec nie je. Takže nezávisle od otázok, ako to vyzerá, niektoré slobody sú ohrozené alebo postihnuté. My tu hovoríme ako výbor LIBE, ale nikto nehovorí o tých častiach dohody, ktoré nespadajú do nášho pola pôsobnosti. A je potrebné sa tým ešte ďalej zaoberať. Pokiaľ ide o našu politickú skupinu a o tú lehotu, spravodajca, ktorú tak, ako ju predložil, už sa to ťahá od roku 2010. V prípade akty parlament to neschválil, ale nemusíme zabúdať aj na protesty občanov v EÚ. Nemôžem ich ignorovať. A práve naša politická skupina nevidí žiadnu alternatívu v tomto právnom predpise, hlavne pokiaľ ide o otázky duševného vlastníctva. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ešte jedna Dodatočná žiadosť o slovo. Chcem poďakovať, hovorí pán Malinov. Bol to veľmi jasný výklad. Ako už viete z diskusí, ktorých ste sa zrejme aj vy zúčastnili, tak sa to obmedzilo na niekoľko kritických vecí. A ja by som rád položil otázku a rád by som počul odpoveď áno alebo nie. aby tu nedošlo k nejakým dezinterpretáciám. Hovoríte, že tie úkony, ktoré vykonávajú užívateľia pre nekomerčné ciele, tak tie by mohli byť cieľom tých kompetentných orgánov príslušných, pretože je tam veľa otáznikov a kritiky v rámci týchto ustanovení. Ďakujem pekne. Medzi tým komisia sa prihlásila o slovo. Chcete položiť otázku o DPS alebo chcete reagovať? Uh, no, like... Uh, chceme využiť túto príležitosť uh, na mm, formulovanie našej pôvodnej reakcie na toto stanovisko, takže ak to môžete urobiť teraz, tak potom tie postrehy e, z vašej strany by mali byť stručné a potom pán Putorali bude reagovať na všetky otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že aj dnešná diskusia zdôrazňuje, ako dôležité sú tieto veci v tejto diskusii a otázka odloženia. Komisia pri viacerých príležitostiach hovorila o tom, že musíme mať jasno v niektorých z týchto, v týchto otázkach. Máme tu niektoré vážne otázky v súvislosti so stanoviskom a väčšinou vyplývajú zo základnej právnej techniky a chcem teda eh, ich teraz vysvetliť. Spôsob, akým stanovisko prichádza k záveru, je založené na dvoch predpokladoch. Prvý je ten, že stanovisko sa systematicky vyhýba zmienkam na špecifické záruky, ktoré sú v dohode a konkrétne v úvodných ustanoveniach v viacerých článkoch sa hovorí o otázkach súkromia a jeho, jeho ochrany. A ako predrečníci, niektorí z nich povedali, Vyplýva vychádza to z predpokladu, že keď e, že dohoda necháva priestor na interpretáciu, tak e, bude sa nielenže implementovať, e, takže sa porušia zákony, ale aj akta samotná. Keď vychádzate z tohto predpokladu, tak potom nie je ťažké dospieť k záveru, že táto dohoda je problematická, ale je to prekvapujúce. Uvediem niekoľko príkladov. Budem stručný, sľubujem jedna, jedna z najjasnejších, jedno z najjasnejších opomenutí na týchto 16 stranách je to, že nikde nie sú kľúčové ustanovenia dohody, pokiaľ ide o ochranu dát. Toto je stanovisko o ochrane dát, článok 4, špecificky hovorí o ochrane dát a nie je spomenutý v stanovisku. To je jedna vec. Potom ďalší príklad toho, keď uvedieme teda článok 27 dohody, keď si prečítate článok 27 v celej dĺžke a nie len selektívne, čiastočne, tak si všimnete, že tam sa hovorí, že e, subjekt alebo strana môže, a tam je jedna pasáž, ktorá je veľmi dôležitá v tomto kontexte, v súlade so svojimi zákonmi a nariadeniami, čiže keď implementujete toto, tak to musíte urobiť v súlade s vašimi zákonmi a nariadeniami. A pokračuje to, nehovorí sa o tom len raz, v tom istom odseku na konci sa hovorí, tieto ustanovenia boli ustanovenia spôsobom, ktorý a tak ďalej. Vrátanie elektronických e, subjektov a v súlade s zákonmi, s legislatívou danej strany, sloboda um, prejavu, súkromie a tak ďalej. To je článok 27. Rešpektovanie súkromia e, je spojené tre, tri, e, spomínané trikrát. E, na viacerých ďalších miestach tieto princípy sú zdôraznené, hovorí sa o nich, mm, ale stanovisko o tom nehovorí. Selektívne sa teda hovorí o častiach ustanovení, ale nie o celých ustanoveniach. My si preštudujeme stanovisko veľmi podrobne, budeme primerane na to reagovať, ale pokiaľ ide o právnu techniku, toto je poprvýkrát, čo sme videli niečo takto selektívne, kde sa účelovo, vidíme, že sa tu vyhýbame účelovo ďalším častiam. Ďakujem pekne. Myslím si, že toto nebola otázka. Pani Rojtová. Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať komisie, mne stále totiž to vrta v hlave, prečo komisia po tom, čo postúpila túto dohodu k ratifikácii Európskemu parlamentu sa má alebo teda sama ďalej dala podnet na preskúmanie v súlade s európskym právom. Ja si myslím, že to preto malo byť eh, preskúmané ešte v priebehu vyjednávania tejto dohody a tie signály, že sú tam určité uh, problémy boli tu známe už počas dvoch rokov, takže ja neviem, či sme sa dostali do tejto veľmi prekernej situácie. Teda vtedy, keď my ratifikujeme a rokujeme o tejto zmluve, tak sama komisia necháva e, prerokovať jej súhlad s európskym právom. Ja si neviem predstaviť, to bude druhá otázka, že ako by malo fungovať nielen tá ochrana, ale teda ochrana duševného vlastníctva, ale aj boj proti jej porušovaniu, keď v každej členskej krajine, ktoré niekedy spolu susedia, aby tie pravidla boli implementované iným spôsobom alebo trošku inak. Takže mne už prestáva byť jasné, ja tomu hovorím, že do určitej miery to je aká, akýsi gulaš, keby sa no, teda toto implementovalo na rôznych základoch, čo sa to myslí komisia. Ďakujem pekne. Súhlasím s týmito vašimi pripomienkami samozrejme, ale teraz nedám slovo komisii, teda zatiaľ, pretože e, tento bod programu bol stanovisko úradu, inšpektora, takže teraz by som bola rada, keby odpovedal na túto otázku veľmi stručne pán Butarelli. Thank you, Chair. I think that uh, the various questions are um, more... Ďakujem, pani predsedkynia. Ja si myslím, že tieto rôzne otázky sú uh, viac menej do istej miery prepojené a preto sa pokúsim to stručne zhrnúť. Ja vám ďakujem, pán Busutil, za vašu starostlivú analýzu, ale ja som nepovedal, že to porušuje nejakým spôsobom európske právo. Ja len hovorím, že, by sa, že to otvára dvere k tomu, že by sa tu mohlo takto stať, že by mohol byť fragmentovaný prístup hlavne na národnej úrovni jednotlivých členských štátov. pokiaľ ide o správne aktivity, kde ešte nie je konsenzus na európskej úrovni, nemôžeme ignorovať, že v tejto chvíli sú otvorené diskusie o možnej revízii niektorej smernice. Sú krajiny, kde sa objavujú trendy práve v prospech veľkého monitorovania užívateľov, o ktorom sme tu hovorili. Podľa nášho expertného názoru si myslíme, že každá dohoda, ako je táto, by mala obsahovať ustanovenia ako tie, ktoré sú v článku 4, kde by sa povedalo, bez toho, že by to bolo, bolo toto európske právo dotknuté v oblasti ochrany súkromných osôb a osobných údajov. Ale neviem, ako ta, tieto špecifické ustanovenia by fungovali v praxi. Predtým, než som sa pripojil k EDPS, som sa zaoberal prípadom Peppermint a poskytovateľia služieb, ale tiež aj držiteľia práv majú iba jednu možnosť, ako uplatniť toto ustanovenie, aby potom mohlo dôjsť k veľkému monitoringu. A to bol ten prípad ktorý som spomínal, aby sa sledovala komunikácia s tretími stranami hlavne, súkromnými jedincami. Niečo také je, je nevyhnutelné. A preto to, čo sa deje v prípade určitej žiadosti, ktorú dostane nejaký poskytovateľ internetovej služby od niekoho z tretich krajín. Ale chcel by som sa teraz zamerať na fungovanie týchto ustanovení, o ktoré som sa zmienil. Otázka je, že ako článok 27.3 a špecifickejšie 27.4 by mohol fungovať bez toho, že by sme tu porušovali tie nám dobre známe princípy. Poskytovateľ služieb je viazaný princípom dôvernosti, komunikácie. Existujú výnimky, ktoré sú umožnené preto, aby to bolo všetko vyvážené, ale musí k tomu byť súdne rozhodnutie, súdne konanie a musí to byť primerané. Ale zo skúsenosti vieme, že rôzne prípady tu boli, kedy bol takýto masívny monitoring predtým, než, alebo teda niektoré údaje, údaje, ktoré môžu byť poskytované poskytovateľmi internetových služieb a držiteľmi práv sú využívané na presadzovanie práva. A to súvisí s trestnými záležitosťami, takže aj pre občianske súdy je niekedy problematické tieto údaje používať. Je to v podstate jednoduché, pokiaľ ide o všetko, čo je mimo internet a pokiaľ ide o prípady, kde tieto údaje sú tam 6 mesiacov, ale niekde je to zložité, keď na e, civilnom súde chcete, aby, alebo občanskom súde chcete, aby použiteľ, používateľ tieto údaje zverejnil. Ako môže používateľ práva vedieť, že tie veci sa dejú právom alebo nie? Otázka je ale aj taká, že pokiaľ budeme diskutovať o týchto veciach, tak diskutujeme o, alebo v tej chvíli, keď my sme to teda zvažovali v tej chvíli, keď bola schválená smernica 2002 lomeno 58 a vo všetkých týchto prípadoch tento výbor sa veľmi usiloval o jasné pravidlá a striktný princíp jasnosti potreby, transparentnosti a zákonnosti. Čiže je otázka, či prečo v niektorých eh, oblastiach máme byť tak jednoznační a prečo v niektorých oblastiach máme byť veľkorysi v tomto inom prípade. Ako môžeme tieto ustanovenia, ktorá súvisia s podporou spolupráce podľa článku 27.3, ako by to mohlo fungovať bez toho, že by sa porušila rovnováha článku 15 smernice 58 od roku 2002. Ja si myslím, že tu v tom ustanovení nie je žiadne priame porušenie, ale keď sa zamyslíme nad tým, ako to bude fungovať v praxi, tak si musíme položiť otázku, ako to urobíme bez toho, že by sa to porušilo, alebo tam neboli nejaké možné veci. Yes, madam chair. Tým, pán Busutil, nech sa páči. Uh, uh, vzhľadom na jasné stanovisko komisie, ktoré to, k tomuto stanovisko mohla by nám komisia poskytnúť písomne svoje stanovisko včas a potom spravodajca by mohol napísať svoju správu, pretože podľa mňa to by bol uh, malo veľký vplyv na výsledok. Ďakujem. Áno, úplne súhlasím a už sa pýtam pána Putraliho, či dostali oni nejaký komentár písomne od komisie, čiže bolo by veľmi užitočné, keby sme mali písomne podrobný komentár z vašej strany, aby sme mohli analyzovať všetky tie rozdiely, tie jednotlivé argumenty. Komisia prikyvuje, takže predpokladám, že to urobíte. Tým sa dostávame k záverečným slovám spravodajcu a potom poprosím koordinátorov, aby ešte krátko zostali pár minút, aby sme mohli vyriešiť otázku časového harmonogramu. Takže nech sa páči. Pán Drustas, <clears throat> najskôr chcem poďakovať eh, EDPS za, jeho, mm, za prítomnosť jeho predstaviteľa a využijem túto príležitosť, aby som poďakoval pánovi Putarelmu za dobrú spoluprácu, ktorú sme mali vo všetkých týchto otázkach, je veľmi dôležité a že to, že sa môžeme spoliehať na jeho stanovisko, stanovisko predložené je veľmi cenné celkom iste sa bude plne rešpektovať aj v našej vlastnej práci vo výbore LIBE. Z vašich slov, pán Putareli, sme pochopili, že aj vy sa pridávate k tým mnohým ďalším, ktorí, eh, ktorí už vyjadrili veľké obavy v súvislosti s akta. Ja myslím už na tie ďalšie etapy. Podľa mňa musíme byť realistami. Všetci si uvedomujeme, že akta je politicky mŕtva. A to tak môžem povedať. Ale potrebujeme niečo na miesto akta. A je dôležité, aby sme začali už teraz diskutovať o tom, čo bude ďalej čo by sme mali mať e, ako novú akta. A v tomto kontexte spolupráca s vašou agentúrou bude určite veľmi dôležitá. Odolám pokušeniu, že by som vás požiadal o to, aby ste mi povedali už teraz, čo si myslíte, že by bolo potrebné mať e, na to, aby sme mali novú, dobrú akta. E, hovorili sme len o tom, čo je tam zlé, ale mali by sme myslieť aj na to, čo bude potrebné na to, aby akta bola dobrá. Možno, že to urobíme niekedy inokedy. Ešte raz ďakujem pekne, pán Putareli, za vašu prítomnosť. Takže navrhujem, aby sme tu skončili aby sme si toto nechali do budúcej diskusie, pretože to nie je na programe dnes. A teraz skončím schôdzu. Ďalšia schôdza bude 8. mája o 9. a poprosím teraz koordinátorov, aby zostali, aby prišli sem a tlmočníci potom môžu ísť na obednú prestávku. Ďakujem.